Otváram mm, toto zasadnutie. Prajem príjemné dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Dámy a páni, ak by som vás rušil, prosím vás, oznámte mi to. Ináč, ak dovolíte, by som vás požiadal, aby ste sa usadili. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Gemäß Artikel 7. V zmysle, v zmysle článku 7 etického kódexu, ktorý sa týka poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o fin, finančné záujmy a konflikt záujmov, včera 15. júla 2014 som vymenoval